výboru pre zahraničné veci o zhoršujúcej sa humanitárnej situácii e, v Šrilanke. Počkáme, kým sa pani komisárka usadí. Áno. Takže môžeme otvoriť diskusiu a to tým, že uderieme slovo zástupcovi výboru pre zahraničné veci pani Isler Begon má slovo na 4 minúty. Ďakujem, pán predseda. Pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Najprv chcem poďakovať predsedovi zahraničného výboru, ktorý vyjadil súhlas s postupom 91, aby sme toto naliehavé uznesenie dali na program, pretože na poslednom plenárnom zasadnutí sme už preberali jednu naliehavú otázku, pokiaľ je o Sri Lanku a Európsky parlament, teda pán predseda výbor súhlasil s tým, že dnes budeme mať na programe aj tento bod. Ďakujem vám, pani komisárka, že ste pricestovali. Viem, že je to pre vás veľmi neskoro, ale musíme tu vyslať silný politický signál vláde a tamilským zástupcom Sri Lanky, pretože musíme zareagovať. Situácia sa zhoršuje zo dňa na deň. Máme priame svedectvá rodín tamilského obyvateľstva v Európe. Poskytujú nám svedectvá o tom, čo sa deje pokiaľ ide ich rodiny, ktoré sú v pasci medzi tamerskými tigrami. A toto obyvateľstvo veľmi trpí. Nevieme, koľko osôb sa dotkla táto situácia. Myslíme si, že ide až o 200 tisíc osôb, ktoré potrebujú evakuáciu. Čo to znamená? Mimovládne organizácie si prajú, aby e, boli evakuovaní námornou cestou, ale ja chcem položiť otázku, kam títo ľudia pôjdu. Dnes popoludní som sa stretla s jednou dievčinou, ktorá sa narodila v utečenskom tábore v Lanskom dnes je v Európe. A pokiaľ toto tamerské obyvateľstvo má opustiť svoje územie, aby žili v utečených táboroch, tak to nie je riešenie. Chceme dosiahnuť prímerie. Áno, prebehne diskusia, ale my chceme, aby došlo k okamžitému prímeriu a aby obyvateľstvo mohlo žiť v bezpečí. Vieme, že tu dochádza k zabíjaniu ľudí prostredníctvom svedstva, ktoré sa ku nám dostalo. Sme videli ďalšie príklady. Vláda Sri Lanky spolupracuje s mladými organizáciami a s krajinami, ktoré e, majú dobrú vôľu a chcú tento konflikt vyriešiť. Prajeme si, aby Európska únia mohla pomôcť pri preprave liekov a potravín do tohto územia. V mene svojej skupiny a tiež v mene politickej skupiny zelených sme vo výbore AFED v pondelok túto iniciatívu predložili a prajeme si, aby aby túto otázku kolegovia brali vážne oni majú rôzne záujmy v tejto krajine a už dlhú dobu niektorí členovia parlamentu chcú hovoriť o otázke Sri Lanky, ale zatiaľ z viacerých dôvodov nebolo o tejto veci možné diskutovať, najmä pokiaľ je o tamilské obyvateľstvo a o ich situácii, ktorá sa od 80. rokov stále zhoršuje. Pani komisárka, ste medzi nami a preto si myslím, že by sme mohli položiť aj ďalšiu otázku. Európska únia pôsobí ako istá možnosť pri riešení tohto konfliktu. Možno dnes je vhodná chvíľa na to, aby sme si položili otázku, či by bolo možné vytvoriť vo vnútri Európskej únie orgán na riešenie konfliktov na Kaukaze a inde. Vidíme, že Európsku úniu berú vážne v takýchto situáciách Riešenie tohto konfliktu je dôležité a mohli by sme to e, podporovať, ale možno by sme mohli zohrať aj vedúcu úlohu, pokiaľ ide o riešenie. Mohli by sme tu položiť základný kameň pre riešenie tohto problému. Európska únia by mohla uplatniť svoj silný vplyv. Som presvedčená, že tým získame politickú dôveryhodnosť. Ďakujeme. E, vítajte, pani komisárka. Pani Ferro waldner máte slovo. Vážená pani e, Isler-Began, e, jeden z, e, zo spolupredsedajúcich mierového procesu na Sri Lanke som ja práve sledovala vývoj na Sri Lanke veľmi pozorne a musím povedať, že máme naozaj veľké obavy týkajúce sa terajšej situácie a jej humanitárnych tragických konsekvencií. To, na tom sme sa zhodli aj 23. Eh, februára pri zasadnutí Rady pre vonkajšie záležitosti. Áno, naozaj sa výrazne zaoberáme eh, utrpením týchto tisícov vnútorne presídlovaných utečencov, ktorí sú väzňami na severe E, ktorí sú v akejsi pasci na severe Sri Lanky. Ide naozaj už o, dimenziu humanitárnej katastrofy. Preto práve množstvo nezávislých zdrojov, vrátane OSN a e, ICRC sa zapojili do tejto, do tejto problematiky. Na juhu bezpečnej zóny táto oblasť je naozaj pozitívnym krokom. My však chceme vedieť, ako to bude vyzerať v, v praxi. Vyzvali sme všetky e, zúčastnené e, st- strany, e, napríklad LTTE, aj srílanské orgány, aby chránili civilné obyvateľstvo tak, ako to vyžadujú medzinárodné humanitárne zákony, aby sa zabezpečil bezpečný a voľný pohyb obyvateľov aj LTT, aj Lanská armáda sú zodpovedné za dramatické zvýšenie e, civilných obetí za posledné mesiace. Myslím si, že je tu bezprostredná súrna potreba zachrániť životy na Sri Lanke, tak ako to potvrdila aj, potvrdil aj pán John Holmes, e, druhý tajomník e, Bezpečnostnej rady OSN rovnako e, Červený kríž. Komisia je presvedčená, že výsledok tejto krízy bude mať trvajúce dopady e, na mier, na zmierenie aj na jednotu Sri Lanky. A v tejto súvislosti silne podporuje celú, e, ce, celú tú výzvu Johna Holmesa smerom k srilanským predstaviteľom, aby ukončili krvi prelievanie, aby umožnili voľný pohyb e, civilistov, aby sa dohodli na, konc- na prímery na skončení bojov. Treba zložiť zbranie, ale bohužiaľ musím povedať, že táto výzva bola zamietnutá, dokonca ignorovaná. My sa domnievame, že srivanská vláda je povinná chrániť všetkých svojich občanov, a súhlasiť s humanitárnym prímerím. Toto prijala ako závery aj posledná e, rada. Ide o to, aby sa zabezpečili dodávky potravín z e, zdravotníckého materiálu aby, e, a, opu, a aby opustili túto spomínanú oblasť E, pokiaľ ide o humani- e, situáciu týkajúcu sa ľudských práv na Sri Lanke, treba vnímať aj to pozadie únosov, e, zabíjania bez súdnych rozsudkov. Je veľmi dôležité, aby vláda sledovala tie najvýznamnejšie prípady. Nemôže tu predsa dochádzať k beztresnosti za takéto zločiny. A v konečnom dôsledku Európska komisia je naďalej presvedčená, a môžem hovoriť za seba, že neexistuje vojenské riešenie e, etnického konfliktu na e, Sri Lanke. Potrebný je e, dialog, ktorý bude vedieť k politic- viesť k politickému riešeniu. Pretože trvalé, trvalé riešenie musíme sa dá dosiahnuť len vyriešením tých obáv, ktoré existujú a poskytnutím priestoru všetkým komunitám, a ako spolupredsedajúca daného procesu som už povedala, že politické riešenie je jediné tým, že sa e, vytvorí balíček, ktorý už bol na stole, ale ktorý sa musí opätovne vrátiť a o ktorom sa opätovne musí rokovať. Ďakujem. Ďakujeme pani komisárke. A teraz e, dávam slovo rečníkom za politické skupiny, najprv za EPPED, pán Charlie Tanok na dve minúty. Vážená pani komisárka, pán predseda, tento brutálny civilný konflikt je samozrejme veľmi skoro povedať, že, je tu ešte kon, že už je tu koniec eh, teroristických aktivít tamilských tigrov a nemali by sme podporovať eh, v tomto štádiu eh, prímerie, a ktoré by umožnilo tigrom sa preskupiť a je dôležité, aby boli len vojensky porazení a aby zložili zbranie a nesmú byť ďalšie obete. Ďalej by to bolo potom e, tragédiou, pretože sú tu samovražedné stratégie, naozaj krvavé e, metódy, ktoré treba potláčať zo strany EÚ a Spojených štátov. Mali by sme byť rezolutní pri podpore prezidenta Raža Paxiho pretože, jeho, pretože zásahy tých e, teroristických jednotiek e, priniesli ostrovu len utrpenie. Tisíce nevinných e, občanov zostávajú uväznení v tej odľahlej oblasti. Túto treba uvoľniť, aby armáda mohla pokračovať v svojej ofenzíve. Treba to odsúdiť, pretože títo tamilskí tigrovia využívajú tieto, týchto ľudí ako živé štíty Medzinárodné spoločenstvo musí vytvoriť dočasný humanitárny koridor, Treba umožniť OSN a ďalším e, organizáciám, aby vytvorili bezpečné prechody do humanitárnych zón, aby sa zabránilo ďalšiemu krvi prelievaniu. Sri Lanka si uvedomuje svoju zodpovednosť a chce sa vyhnúť e, obetiam, ale musíme chápať to, že trpezlivosť armády je obmedzená, tí tamilskí tigrovia sa chcú e, e, skryť a utiecť utich unikovými stratégiami pomory a preto tento parlament podporuje vytvorenie humanitárnej humanitárneho koridoru a dočasného e, okamžitého e, prímeria. Chceme však súčasne komplexnú porážku LTTE e a chceme zabezpečiť opätovné fungovanie multietnickej Sri Lanky, kde si je zabezpečená autonómia daným etnickým oblastiam. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Slovo má pán Robert Evans v mene politickej skupiny socialistov 5 minút. Ďakujem, pán predseda. Vítam túto diskusiu v e, prítomnosti pani komisárky. Ďakujem jej za jej silné stanoviska. Je to veľmi dôležitá téma, ale žiaľ e, nie je vhodné, že to diskutujeme teraz neskoro večer, keď to málo ľudí. Toto neodráža záujem o túto tému ani e, vážnosť e, celej témy, e, ako ju vnímajú viacerí e, kolegovia. Dnešná diskusia ukazuje, že situácia sa zhoršila. A ako pani Isla Begin povedala na začiatku, musíme vyslať silný signál o zhoršujúcej sa situácii, ktorá sa zhoršuje zo dňa na deň. Podporujem navrhnuté uznesenia s výnimkou jedného slova temporary, dočasný. E, chcem si osvojiť ten jazyk, ktorý použil pán Tenok. E, hovorí, že dlhodobé priemore by bolo e, katastrofou. Kolegyne, kolegovia, nemáme záujem o dočasné prímerie. Každý, v každom konflikte tento parlament sa vždy zasadzoval o trvalé prímerie trvalé prímerie, ktoré môže vytvoriť podmienky na diplomatickú obnovu, na to, aby mohol začať dialog a aby mohla vzniknúť multietnická miermilovná spoločnosť. Takže blahoželám zeleným za ten pozmeňovací návrh číslo 1a. E, viem, že všetci slušní ľudia majú obavy o e, civilistov, dočasné prímerie samo v sebe predpokladá navrátenie sa k vojnovému stavu a to by znamenalo viac utrpenia, viac mŕtvych ľudí, viac humanitárnych tragédií. A neviem si predstaviť, že by ktokoľvek tu v tomto parlamente niečo také chcel. Podobne aj pozmeňovací návrh 2 podporujem, pretože zavrhuje všetky násilné činy, kdokoľvek ich robí, ktorákoľvek strana konfliktu nemožno e, podporovať násilie, vrátanie samovražedných útokov, ktorý, e, útoku, ktorý sa tu už spomínal. No a tým sa dostávam k pozmeňovacím návrhom 3, 4 a 5. E, prosím vás o trpezlivosť, aby som mohol prečítať text, ktorý som dostal od pána z člena parlamentu z Sri Lanky, je datovaný 10. marec Chcem vás upozorniť na umrtia civilistov, eh, ktorí používajú kazetovú muníciu a to od 2. až do 10. Eh, v útorok 10. marca. Vládne sily Sri Lanky eh, útočili na všetky časti zóny a používali muníciu, ktorá je zakázaná v viacerých krajinách použitím kazetovej munície, munície zahynuli stovky ľudí vrátanie detí. Ehm, myslím si, že nikto nepochybuje o tom, že toto je vymyslené. Musíme urobiť všetko preto, aby sme ehm, ehm, spôsobili koniec týchto udalostí ďalší z kolegov, ktorý e, žije uprostred tejto zóny, tzv. bezpečnej zóny, hovorí, že 6. marca 2550 e, civilistov zahynulo pri bombardovaní a 5820 e, ľudí bolo ťažko zranených Šrianské vládne síly pokúračujú v bombardovaní každý deň. Kolegyne, kolega, nemyslím si, že títo ľudia si to vymýšľajú. Teda všetky dôkazy, ktoré máme od mimovládnych organizácií a ďalších, odrážajú to, čo sa na tam naozaj deje. Pozmeňovací návrh 6 e, tu hovorím o správe Johna Holmesa, ktorú eh, spomína aj eh, veľvyslanec Srianky. Tu sa hovorí o eh, veľkom návale v niektorých tranzitných zónach a tieto tábory sa musia stať predmetom nášho záujmu. Mám fotografie z týchto táborov a myslím, že sú to obrázky, ktoré sú naozaj odrazom skutočnosti E, pozmeňovací návrh 7, 8 a 9. 7 a 8 e, hovoria o tom, e, že je potrebný bezpodmienečný prístup k tejto zóne a k utečeným táborom. Toto všetci podporujú E, všetci podporujú e, prácu humanitárnych organizácií. Pozmenovací návrh 9 navrhuje, aby e, sme oslovili aj generálneho tajemníka OSN, pretože to je medzinárodná humanitárna kríza. Všetkých kolegov, kolegyne požia- prosím, aby podporili pozmeňovacie návrhy, ktoré navrhli jednotlivé politické skupiny. Ďakujem. Pani Isla Began teraz bude hovoriť v mene svojej politickej skupiny zelených. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcela eh, skutočne poďakovať eh, pani Ferrero Falsner za jej príspevok a za jej odpoveď na túto výzvu nevládnych organizácií a obyvateľstva, ktoré, ktoré sa nachádzajú skutočne vo veľmi ťažkej situácii. Toto je veľmi obdobná situácia ako v roku 2006 v Burme, kedy eh, chunta v svojho času nechcela prijať hom, humanitárny, humanitárnu pomoc pardon, a nedovolila eh, prísť humanitárnej pomoci do krajiny. Uh, a ja by som chcela sa takisto obrátiť na mojich kolegov, kolegov z EPP a z politickej skupiny e, socialistov, pretože my musíme byť rozumní, vážení kolegovia. Tu máme e, túto žiadosť o naliehavú správu. Toto je skutočne e, pres, výraz presvedčenia parlamentu a ja nechcem, aby sa z dôvodov rôzneho ponímania situácia, my to poznáme veľmi dobre zo diskusí o, o strednodobom či e, dlhodobom miery či pozastavení bojov. Ja e, chcem na vás apelovať, predovšetkým na vás, pán Tanok, pretože pokiaľ my pokiaľ môžeme dovoliť, si dovoliť citovať pani komisárku, my nemôžeme si dovoliť žiadny ozbrojený konflikt, nie je konflikt aj krátko a žiadať aj krátkodobé prímerie. Toto predsa nie je zodpovedné voči obyvateľstvu, pretože títo potom v budúcnosti budú mať eh, problémy, čo môžeme pripustiť. Ide jednoducho o ľudí, ktorým toto územie patrí. A myslím si, že tieto otázky musíme skutočne veľmi starostlivo prediskutovať a ja vás žiadam, aby ste stiahli pozmeňovacie návrhy tak, aby sme zastupovali spoločné stanovisko, spoločný názor a aby sme skutočne vyseli silný politický signál na celý svet. Áno, ďakujem, hovorí pán predseda. Tým e, sme ukončili e, náš pôvodný zoznam a pán, pán Oden. Myslím si, že sa nám môže e, podariť znížiť zraniteľnosť humanitárnych systémov práve preto, Parlament prijíma tu pred, prijal pred troma týždňami súrne uznesenie k Sri Lanke. Už celé 10 ročia tu pretrváva teroristická aktivita e, v rámci tejto organizácie LTTA. Pokiaľ ide o O, treba mať na pamäti, že je to práve LTT, ktoré e, realizovalo ako taktiku samovraže, samovražedné bombové atentáty ktoré, ktoré používa ďalej e, deti v armáde. Je to systematické e, e, vraždenie na Sri Lanka len pred dvoma dňami pri samovražednom atentáte počas islamskej slávnosti zahynulo 14 ľudí. Práve v takýchto situáciách sa obracia krajina k medzinárodným ospravedleniam, aby sa zriekla zodpovednosti tento parlament nebol spokojný s uznesením, ktoré prijala väčšina v tomto parlamente. Bolo hanebné a nesprávne, že e, odsúdenie sa sústredilo na, na srílanskú vládu. My nemôžeme podporiť pozmenujúce návrhy, ktoré, sú, e, ktoré sa opierajú o e, nepodporené tvrdenia, aké uviedol pán Evans, alebo o citáty z jednej mimovládnej organizácie. Jednotky nestrieľali eh, v oblastiach zakazan- zakazaných pre boj. OSN vyzvalo LTT, aby, aby stiahli z obla- oblasti civilistov vojenské jednotky, aby sa mohli e, realizovať humanitárne činnosti na zmiernenie situácií. EÚ odsudila tieto a, a činnosti. Najväčšia vec, ktorú môžeme urobiť v tomto parlamente, je vyzvať LTT, aby zložila zbranie a aby uvoľnila civilné obyvateľstvo. Potom humanitárna pomoc bude môcť byť dodaná. Ľudia sa budú môcť začať tešiť na lepší život a všetci, všetci na Sri Lanke e, sa môžu e, vrátiť k stavbe prosperujúcejšej spoločnosti pre všetkých občanov bez útlaku. Teraz má slovo pani Leinen. Pani komisárka, pán predseda, my e, súhlasíme s tým, že nepotrebujeme politické ani vojenské riešenie na stránke. Ja som bol e, často na návšteve v tejto krajine ako člen e, delegácia. Ja viem, ako tá krajina vyzerá po toľkých rokoch vojny. Ja musím povedať, že takýto, takáto vojna, ako robí LTT, oni museli robiť proste jeden krok, ktorý nechcú robiť. 23. februára sme jasne žiadali túto organizáciu, aby zložila zbrania a ukončila teror. A predstavte si nejaký členský štát, Európskej únie, kde e, bez prestávky vládne 25 rokov teror a my si to nevieme ani predstaviť, myslím. Ja skutočne zastupujem vec Tamilov, ale zároveň zároveň e, zásadne odmietam spôsob, akým LTT bojuje. A keď si zoberieme, že minulý týždeň jednoducho zajali okolo 100 tisíc ľudí v tomto malom, v tejto malej oblasti a Reuters včera vydal e, prehlásenie, že e, podľa ich znalostí by sa mali by, teda, že títo ľudia budú zastraní, pokiaľ vyjdú z tejto zóny. A my musíme skutočne vyslať silný signál aj LTT a požiadať ich a veľmi dôrazne ich žiadať o to, aby tieto praktiky skončili. Samozrejme, civilné obyvateľstvo e, sú v ohni z oboch strán a je potrebné skutočne apelovať na vládu, aby, e, aby pripustili e, medzinárodné humanitárne akcie. To je komunizmus, ktorý samozrejme z oboch strán si žiada mnohé obete, ale uh, ja si myslím, že oni by sa mali už pripravovať pomaly na ten povojnový poriadok. A hovorí sa, že je potrebné urobiť 13. dodatok, 13. zmenu v Srilanskej ústave, ale jednoducho to obyvateľstvo si to zaslúži a Európska únia tu môže skutočne poskytnúť cennú pomoc a myslím si, že my sme na to aj ochotní a pripravení. Ďakujem. Vamos prosseguir com o agora. Ďakujem, pokračujeme teraz postupom ke KHTI. Každý rečník mal jednu minu- má jednu minútu, pán Rubik. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka Frevá, dámy a páni. Myslím, že to, čo povedala pani komisárka, totiž, že neexistuje tu vojenské riešenie, to by malo byť na titulných stránkach v Sri Lanke, totiž, že problémom je tu nahromadenie rozdelení za mnohé roky. A zo strany vlády zdá sa, že je tu nejaká ponuka, ale je tu problém v komunikačnej stratégii. Treba vidieť to, že strategická poloha Sri Lanky e, vlastne spúšťa aj vonkajšie vplyvy e, ktoré voľnodrikárne nemusia zvládať. Preto si myslím, že treba venovať pozornosť aj tomu, aby sa zlepšila hospodárska situácia, aby infraštruktúra v týchto oblastiach bola zlepšená a aby tu bola umožnená potrebná komunikácia medzi stránkami sporu. E, ďakujem. Pán Majzer, jedna minúta. Voorzitter, wat er nu in Sri Lanka gebeurt. Vážený pán predseda, to, čo sa momentálne deje na Sri Lanke, to je, toto, o tomto sa vedelo už dlhé roky dopredu. To sa dalo predvídať a nie je to len humanitárna kríza, určite nie, ale po dlhoročných snahách mm, severovýchodu od odčleniť sa vláda vlastne vyjednávala a snažila sa sprostredkovať mierové riešenie medzi jednotlivými, jednotlivými skupinami obyvateľstva, ale v lete roku 2006 vláda Sri Lanky prerušila tieto mierové snahy a jednostranne sa snažila o vojnové riešenie a v podstate by mali obidve e, skupiny obyvateľstva na, spolu nažívať mierovo, ale od e, týchto čias sa to skutočne stiažilo a to mierové riešenie sa posunulo do nedohľadna. My sa musíme snažiť o mierové riešenie. Pán Kalas. Ďakujem pani predsnička, pani komisárka, ďakujem za vaše jasné slova. Myslím si, že my sa musíme koncentrovať na osud civilného obyvateľstva a to e, môže e, zrealizovať e, len to, čo povedala ministerská rada. My potrebujeme bezprostredné my potrebujeme bezprostredný pokoj zbraní, my nemôžeme uh, sa uspokojiť s dočasným výsledkom, inak e, skutočne bude pokračovať tá humanitárna katastrofa, o ktorej ste hovorili. Ja si myslím, že my musíme sa posrať aj o ľudí, ktorí sú e, vlastne blokovaní v tejto zóne. Oni ju musia môcť opustiť. My sa musíme obrátiť proti všetkým aktom násilia je to v podstate jedno, či e, to, či e, to násilie je zo strany LTT alebo zo strany vlády, ale je to jednoducho orientované proti ľuďom. Dovolte mi ešte jednu poznámku e, voči kolegom. Vy z, z bývalej koloniálnej krajiny. Vy e, chcete takto tak opustiť našu politickú skupinu, ale je e, skutočne smutné, keď máte takúto vnútropolitickú, e, vnútropolitickú motiváciu, aby ste udirali len na stranu LTT. Myslím si, že tým chcete osloviť určitý segment svojich voličov. Komisária, Slovo má pani komisárka. Máte slovo. Ja som naznačoval, že sa hlásim v rámci TI a mám možnosť to urobiť. Áno, ďakujem. Teda len veľmi stručne chcem ja mám možnosť prihlásiť sa Chcel som poďakovať pánovi Majnovi, ktorý hovoril o práci pána eh, Odajma z Norska. Tiež eh, chcem súhlasiť s pánom Gálerovi. Ide o osud civilistov a navrhujem vám, kolegyne, kolegovia, že najdôležitým pozmeňovacím návrhom je pozmeňovací číslo 1, ktorý hovorí o okamžitom prímeri. To musí byť v záujme všetkých. Mám tu e, správu z Ministerstva zdravotníctva Sri Lanky, kde sa hovorí o humanitárnej e, katastrofe to podporuje aj e, Európska komisia, Červený kríž, Spojené národy a tiež e, holandská organizácia pre utečencov. Teda ide tu o zhoršovanie humanitárnej situácii v Sri Lanke a my musíme urobiť všetko preto, aby sme tu pomohli a myslím, že e, e to e, môžeme urobiť. Členovia členky mohol som e, udeliť slovo piatým rečníkom, udelil som trom, takže pán Evans v rámci toho hovoril. Pretože to bolo možné, udelil som slovo slovom a teraz pani komisárka. Ďakujem ctení členovia parlamentu za túto e, dôležitú diskusiu, hoci to bola krátka diskusia a pomerne neskoro v tento deň. Ako spolupredsedníčka e, v tomto procese e, som bola veľmi vyťažená touto otázkou Šri Lanky. A musím povedať, že sa vytráca nádej. E, ženevský proces, tam som chcela byť, bolo to veľmi ťažké, ale žiaľ, tento proces stroskotal bola som ochotná ísť e, hore na sever, aby sme začali so sprostredkovaním, tak ako to robila môj e, predchodca Chris Patton, ale pán e, Prabakaran sa nemohol zúčastniť, pretože mal, mal kiahne. Dnes súhlasím najmä s pánom Galerom, ktorý povedal, a to je aj moja obava, že tu musí ísť predovšetkým o ľudí, ide o humanitárne otázky. A dovolte, aby som povedala, že my, tak ako mnohokrát v minulosti, sme najväčším e, humanitárnym darcom v Šrilanke, 90 e, milión eur sme e, venovali v roku 2008-2009 a to sme sprostredkovali cez partnerov Červený kríž, Spojené národy a tiež niekoľko medzivládnych organizácií. Tieto organizácie naozaj pomohli e, obyvateľstvu, ale od nich počúvame, že majú problém dostať sa do e, územia konfliktu. Od, roku, od septembra 2008 Červený kríž bol jedinou agentúrou, ktorá mala povolené e, operovať v tejto oblasti Svetový potravinový program mohol e, vyslať niekoľko potravinových konvojov, ale to stačilo len asi pre 50 e, skutočných podrieb. My sme poskytovali ďalších 7 e, miliónov humanitárnej pomoci pre tieto organizácie a tiež sme tlačili na to aj na Kolambo, aj, aj v Bruseli, aby sa zlepšil prístup k, k ľuďom pre tieto humanitárne organizácie a preto môžem len povedať spolu s ďalšími spolupredsedmi, tiež najmä pokiaľ je o Norsko, že sme využili všetky možnosti na to, aby sme tlačili na strany konfliktu, aby e, e, pristúpili na prímeria, aby konflikt riešili e, mierovými mirovými prostriedkami, ale nič nefungovalo a mnohé výzvy e, k návratu k rokovaciemu stolu e, ignorovali obe strany a presadila sa vojenská cesta. A tým sa e, všetky možnosti zužovali za posledné 3 roky. Môžem však povedať tiež, že žiaden z tých spolupredsedov sa nevzdal. My všetci sme odaní mierovému riešeniu tohto konfliktu a e, e, posledné e, tlačové stanovisko spolupredsedov bolo vydané a to je toho dôkazom. Preto ja si myslím, že to, čo musíme urobiť, je znova vyvíjať tlak, aby bol umožnený prístup pre humanitárne operácie a potom v pravej chvíli začať s podporou politického dialógu zúčastnených strán konfliktu, aby sme ich presvedčili, že jedine politické riešenie je východiskom. Pretože inak e, tu dojde k partizanskej vojne a to tiež e, nepomôže tomuto krásnemu ostrovu, ktorý e, kedysi bol rajom a mohol by sa znova stať rajom. Ďakujem, pani komisárka. Ďakujem vám, pani komisárka, za vašu účasť a za túto rozpravu. Rozpravu teraz uzatváram. O usnesení sa bude zajtra hlasovať v zvyčajnom čase od 10. do 1. a od 3. do 4. Je to, je to správne? Pýta sa rečník. Myslel som, že to bude o 9. Aha, ale je tu predsa napísané od... Eh, a opravuje sa rečník predsa len od 9. do 1. od do 3. do 4.